Eh, teda pardon, Švédsko Volvo, Rakúsko Steiermark a Holandsko Heimans. Teraz by som chcel dať pánovi Reimerovi Bergomu na 4 minúty slovo. Eh, Veľmi pekne ďakujem, vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia. V súčasnosti znovu diskutujeme o návrhu eh, v nadväznosti na rozhodnutie Európskeho parlamentu v súvislosti s mobilizáciou Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. A tentokrát samozrejme budem hovoriť veľmi stručne. Tentokrát ide o návrhy zo strany e, Švédska a Rakúska, pokiaľ ide o automobilový priemysel a Holandska v nadväznosti na e, problémy e, v oblasti stavebného priemyslu v jednom podniku. Eh, vieme veľmi dobre, že pokiaľ ide o tento fond, maximálna hranica je 500 miliónov eur ročne. Samozrejme, že ide v podstate o to, aby sme zamestnávateľom pomohli eh, pri riešení takýchto problémov a malo by to samozrejme eh, riešiť aj otázky rekvalifikácie, ďalšieho vzdelávania a tak ďalej. To znamená znovu v podstate patričnú prácu získať pre tých ľudí, ktorí sú z týchto podnikov eh, prepustení. A samozrejme, že by sme mali počiarknúť to, že v budúcnosti samozrejme budeme ešte jednotlivé správy predkladať a nebudú to, tak povediať, eh, celé balíky v nadväznosti na mobilizáciu eh, tohto tohto eh, Európskeho fondu na prispôsobovanie sa globalizácii, ako je tomu teraz. Takže samozrejme, že by sme nechceli v podstate, aby eh, tento Európsky fond eh, sa v podstate zvrhol na takéto v záležitosti. Ide v podstate o to, že to má slúžiť jednotlivým podnikom, jednotlivým odvetviam a tak ďalej. Je to veľmi kritická záležitosť a ja dúfame, že Eh, nezanedbáme v rámci eh, patričného výboru eh, to, že je potrebné v podstate tento Európsky fond na prispôsobovanie sa globalizácii využívať, pretože to je samozrejme špecifický fond a má špecifické účely. Ide o tieto tri prípady, o ktorých dnes budeme hovoriť. Ide o celkový objem 15 1,9 milióna eur. V podstate ide hlavne o žiadosť, ktorá vychádza z článku 2 písmena A, najmenej 500 prepustených pracovníkov v období 4 mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte, to ide o Švédsko a Holandsko, a žiadosť Rakúska sa zaklada na článku 2 písmeno B, najmenej 500 prepustených pracovníkov v období 9 mesiacov, najmä v malých a stredne dobrých podnikov v odvetvi nad C2 v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch. Žiadosť Švédska sa týka 4687 prepustených spoločností Volvo, a 23 prepustených dodávateľov a nadvezujúcich výrobcov. Pokiaľ ide o žiadosť Rakúska, tá sa týka 744 prepustených v 9 podnikoch, z ktorých 400, má, 400 prepusteným má byť poskytnutá pomoc. Rakúsko požiadalo o um, 5 miliónov 705 uh, 6 635 eur Žiadosť Holandska a sa týka 570 prepustených v jednom podniku. Ide o podnik Heymans NV, z ktorých 435 má byť poskytnutá pomoc. Holandsko požiadalo príspevok e, z tohto fondu vo výške 386 114 eur. Podľa posúdenia komisie splňajú všetky tieto žiadosti kritéria oprávnenosti a a chcel by som ešte počiarknúť aj na to, že pokiaľ ide o výbor pre zamestnanosť, v nadväznosti na výbor pre rozpočet. Samozrejme, tieto veci boli patrične prehodnotené a v, pokiaľ ide o švédsky prípad, tam je tá situácia taká, že zo 4687 prepustených um, v podstate e, sa má e, značnému počtu po poskytnúť takáto pomoc. V prípade Rakúska so 744 prepusteným sa má 400 e, prepusteným poskytnúť pomoc. A pokiaľ ide o Holandsko, e, ide o 570 prepustených a 435 sa má poskytnúť pomoc. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem teraz pán Špidla za komisiu. Vážený pane predsedo, vážené... Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi za podporu vyjadrenú správe komisii. Cieľom je uvoľniť prostriedky pre prispôsobenie sa um, globalizácii vo Švédsku, Rakúsku a v Holandsku. Vážený pán spravodajca, Vaša podpora je doplnená niekoľkými pripomienkami. Majú rozpočtový charakter. Už sme o tom hovorili pri predchádzajúcej rozprave a teraz by sme sa mohli k tomu vrátiť. Prvý bod ide o zdroje financovania. Vy nám pripomínate, že EFG nemá byť jediným zdrojom financovania. Tento Európsky fond je špecifickým nástrojom, ktorý nemá k dispozícii vlastné zdroje. K uvoľneniu je potrebné previesť prostriedky a to znamená, že treba určiť rozpočtové položky, ktoré poskytujú vodné možnosti. A po druhé, umožniť orgánu použiť tieto prostriedky prostredníctvom opravného rozpočtu. Treba to riešiť od prípadu k prípadu. Európsky sociálny fond bol až doteraz hlavným zdrojom financovania. Je, má podobný charakter a prispieva k tomu aj skutočnosť, že má k dispozícii veľké prostriedky roku 2009 eh, takmer 11 miliónov eur a z tejto celkovej čiastky 6 miliard bolo využitých. 11 miliard a z toho 6 bolo využitých. 0,9 pridelených prostriedkov zo sociálneho fondu. Takže až do tohto okamihu metóda, ktorú sme si zvolili a ktorá bola logická, možno aj ľahšia, nejakým spôsobom nezabrzdila ani neohrozila plnenie cieľov Európskeho sociálneho fondu. Napriek tomu súhlasím s tým, že je potrebné diverzifikovať pladeby a komisia venuje veľkú pozornosť tejto téme. Ja verím, že na budúce vám predložíme niekoľko scenárov. A teraz druhý bod. Nemá rozpočtový charakter, skôr rozhodovací charakter. Žiadate komisiu, aby predkladala svoje návrhy v samostatných dokumentoch Komisia si je vedomá, aké sú výhody takéhoto prístupu prípad od prípadu. E, tam sa vyhneme riziku nejakých tajných dohôd. Tá pôvodná metóda bola prirodzeným postupom ktorý do určitej miery uľahčoval administratívne vybavovanie všetkých problémov. Ale pokiaľ ide o politické ciele, tie vedú skôr k spoločným žiadostiam a podľa toho my budeme riešiť v budúcnosti tieto problémy. Vážení páni poslanci, pani poslankyne, ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne a teraz sa prejavia rečníci menom frakcií, ako prvý pán Fan Nistelrooy za EPPD. E Ďakujem veľmi pekne. Toto, sú, toto je vynimočná chvíľa, ktorá vyžaduje vynimočné opatrenia a e, my potrebujeme zaviesť nástroj, ktorý bude skutočne mimoriadne osobitný. No a e, tu dochádza k skutočne obrovským, obrovskej miere prepúšťania, teda tam Heymans v Holandsku prepúšťa viac ako 700 stálych zamestnancov. V Belgicku však dochádza k podobným, podobnému prepušťaniu a v Británii tiež, čiže nejde len o moju vlastnú krajinu. A toto prepušťanie vyžad, vyžaduje osobitnú, osobitnú reakciu v regióne. Brabantsko v Holandsku, tieto firmy, stavebné firmy majú veľké zastúpenie a sú preto veľmi citlivým odvetvím ktoré, pokiaľ bude narušené, bude znamenať e, stratu príjmov. No a okrem toho je veľmi dôležité, že toto sú veľmi profesionálne podniky, teda profesionálni zamestnanci, ktorí majú určité skúsenosti a tým, že sa ocitnú na ulici, tak sa vlastne stratia z ekonomiky e, tieto profesionálne znalosti a skúsenosti a môže sa stať, že keď sa, ten, e, keď sa, keď sa ekonomika znova rozbehne, tak bude nedostatok týchto zručností v ekonomike. Čiže bolo by veľmi dobré, keby sa e, tieto pracovné síly, ktoré prepustila firma Heymans, čo najskôr nasadili znova do pracovného procesu. No a e, holandské orgány, ako aj provincia e, Brabantsko sa snažia z, e, zabezpečiť to, aby znova tí, títo ľudia e, sa dostali do, do vlastne stavebného odvetvia. No a e, ľudia, ktorí v podstate sú mimo e, toho pracovného procesu, tak e, je potrebné eh, ich podporovať eh, a zabezpečiť, aby sa nestratili ich nadobudnuté skúsenosti a kvalifikácia. No a eh, my sme my práve v súčasnosti hovoríme v Kodani o energetických, energetickej náročnosti budov. No a toto je práve oblasť, kde obrovská miera kvalifikácie je potrebná. Už sme v parlamente rokovali o rôznych ďalších možnostiach, napríklad regionálne fondy, kde možnosť výplaty prostriedkov je veľmi, e, veľmi rýchla. E, takže je možné e, takýto aktívny prínos alebo zákrok podporiť aj na pôde tohto parlamentu. No a v spoločnosti Heymans určite zákrok, ktorý umožní kontinuitu fungovania a zamestnávania týchto ľudí bude, takýto návrh bude určite, určite vítaný a ja ho podporím. E, pán e, Darden na 1,5 minútu za SAD. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, mobilizácia tohoto fondu sa využíva čoraz častejšie. Samozrejme, ovplyvňuje to aj ekonomická kríza. Je to jeden z pilierov eh, pr- eh, priemyslu. Vieme, že mm, automobilový priemysel je veľmi dôležitý a preto podporujeme túto mobilizáciu. Eh, vieme, že tieto kritéria hospodárskej krízy viedli k zmenám a prispôsobeniu využívania tohoto fondu. Európsky parlament musí ukázať, že má dobrú vôľu využívať tento nástroj v prospech občanov. A pokiaľ ide o čitateľnosť správy pána BGho um, ukazujú tieto body, že je veľmi dôležité využívať to na riešenie podmienok, ktoré vyplynuli z krízy. Treba sa vyhnúť spoločným predkladaniam žiadosti. My poznáme, aká je pozícia rady v tejto otázke a preto požadujeme nášho komisára, aby v tomto smere zasiahol. Vieme, že užitočnosť e, tohoto fondu kombinovaná s vôľou, dobrou vôľou Európskeho parlamentu bude viesť k dobrým výsledkom. Ďakujem. Pán Harkin na dve, pani Harkin na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. A pokiaľ ide o tento Európsky e, globalizačný fond, to je skutočne veľmi hmatateľná e, záležitosť, pokiaľ ide o solidaritu. A členovia tohto parlamentu samozrejme môžu byť uspokojení, pretože takýmto spôsobom môžeme prispieť e, k tomu, že predsa len e, uľahčujeme trošku účinky e, prepušťania pre týchto pracovníkov a dávame im nejakú nádej do budúcna. Samozrejme, že každopádne by sme nemali e, využívať len tento fond, ale v prvom rade musíme zabezpečiť, aby sa využívali a splnili všetky kritéria, ktoré boli stanovené. Súčasne musíme zabezpečiť aj to, že e, tento globalizačný fond naozaj bude prinášať pridanú hodnotu. Jedna e, z otázok, ktoré zdôrazňuje výbor pre zamestnanosť, je to, že členské štáty musia samozrejme prispievať aj inými akčnými krokmi, e, spolufinancovaním a musíme zabezpečiť, aby tomu skutočne tak bolo, pretože toto nám pomôže naozaj túto pridanú hodnotu e, zabezpečiť. Táto pridaná hodnota samozrejme bude predstavovať aj to, že tento globalizačný fond nebude len e, pomáhať e, podnikom znášať takéto bremeno, ale naozaj bude pomáhať týmto ľuďom v tom, že budú schopní sa rekvalifikovať. Podľa môjho názoru by toto mal byť naozaj proces, ktorý by mal ďalej postupovať a musíme byť v tejto oblasti veľmi pozorní a opatrný. Samozrejme, že je veľmi dôležitá aj rovnosť medzi mužmi a ženami. Samozrejme, že som sa pozerala v nadväznosti na tie tri programy, ktoré sú zacielené na pomoc. 93%, 20, 78% a 79%. To boli vlastne percenta, pokiaľ išlo o mužov v porovnaní s ženami. To znamená, že v podstate sa po, vlastne pomáhalo mužom. Naozaj si myslím, že ďaleko väčší počet takýchto žiadostí sa týka práve mužov, ktorí sú prepušťaní. A tento systém naozaj musí byť daný k dispozícii podľa možností čo najrychlejšie a najefektívnejším spôsobom. Ďalším rečníkom Corlisen Violet ja by som chcela povedať, že by sme mali podporiť snahu o vytvorenie globalizačného fondu, alebo teda o nasadenie globalizačného fondu pri všetkých týchto troch žiadostiach. Tie žiadosti splňajú požiadavky a tým pádom títo prepustení pracovníci majú právo na veľmi rýchly zásah a podporu. A ja by som chcela túto príležitosť využiť aj na to, aby som, aby som upozornila na e, trvalé a dlhodobé nedostatky v pôsobení globaliz- protiglobalizačného fondu. My momentálne sa snažíme sformulovať nejakú víziu, o budúcnosti um, pracovného trhu v Európe. No a uh, v tomto parlamente sa možno uh, nezhodneme úplne politicky na tom, ako by sa to malo robiť, alebo ako uh, to budeme riešiť v budúcnosti, ale v skratke všetci súhlasíme, musí sa to riešiť udržateľne a musí to byť intenzívnejšie. Ak tieto, tieto dva cieľa máme splniť, tak musíme zasiahnuť teraz, pretože práve teraz pri riešení krízy musíme vykonať kroky, ktoré nás e, privedú bližšie k tej udržateľnej ekonomike. No a e, pri tom súčasnom e, návrhu o využitie toho Európskeho fondu na prispôsobenie, prispôsobenie sa globalizácii si musíme uvedomiť jednu vec, že e, ohromnou škodou, že tento fond, ktorý Eh, je jedným z našich nástrojov eh, proti kríze eh, nefunguje efektívne. Pretože ak teraz nezabezpečíme, že ľudia, ktorí teraz stratili, stratili prácu v odvetviach, ktoré znečisťujú, E, znečistujú životné prostredie, ako napríklad e, sektor, e, sektor automobilov a presunieme ich vlastne aj prostredníctvom tohto fondu do čistejších odvetví, odvetví, tak ukážeme, kam sa chceme hýbať a pri, priblížime sa aj tej udržateľnejšej a ekologickejšej ekonomike, ktorú chceme dosiahnuť. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Fachmon na dve minúty. Dámy a pánové, dnes vedeme diskuzi o dalších případech uvolňování peněz. Máme tu diskusiu o uvoľňovaní ďalších prostriedkov pre prispôsobovanie sa globalizácii. Ide o to, či dáme peniaze Švédsku, Rakúsku a Holandsku v súvislosti s prepušťaním zamestnancov tých dôležitých odvetviach. Už v minulosti sme niekoľko takýchto príspevkov schválili, ale podľa mňa ide o chybné opatrenie a Európska únia by v tom nemala pokračovať. Ide o nespravodlivé opatrenie. Tento globalizačný fakt sa týka všetkých zamestnávateľov, aj drobných živnostníkov Európskej únie. Každý deň zaniká množstvo podnikov, zanikajú pracovné miesta a vznikajú iné pracovné miesta ale iba veľkým podnikom sa poskytujú takéto príspevky, kde sú veľké straty, veľké prepúšťania. Takže ide o selektívne opatrenie, ktoré je nespravodlivé. A po druhé, táto problematika sa má riešiť na vnútroštátnej úrovni. Tam sú všetky informácie, tam sú všetky možnosti. Ďakujem. Ďakujem, pán Portas, na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. My budeme hlasovať za podporu pre prepustených zamestnancov v Rakúsku, Švédsku a Holandsku. Ale všetky takéto príspevky vyvolávajú pochybnosti, či je to spravodlivé, pretože 10 tisíc zamestnancov, ktorí boli prepustení, to je iba malá kvapka v celom tom mori, ktorý existuje a ktorí boli prepustení v rámci Európskej únie. Kde je tu spravodlivosť? prečo by mal dostať nejaký švédsky prepustený zamestnanec 6500 eh, eh, eur? Ako to ja vysvetlím nejakému prepustenému zamestnancovi v Portugalsku alebo niekde inde? Prečo tá žiadosť Holandska E, niektorých e, vylúčuje, e, predovšetkým tých, ktorí sú najzraniteľnejší. Vlastne sa takýmto spôsobom zvyšuje nerovnosť, nerovnosť medzi bohatými a chudobnými krajinami. Ďakujem pani Andresen. Colleagues, Ďakujem vám, pán predseda. Vážení kolegovia, Európska únia eh, stanovila isté rozpočtové nástroje, eh, ktorými sa eh, poskytuje pomoc pre tých, ktorí boli prepustení. Samozrejme, že mnohé tieto veci boli priamo alebo nepriamo ovplyvňované Európskou úniou. Toto samozrejme znamená ale prístup od prípadu k prípadu, pretože to, že budeme takýmto spôsobom vlastne dotovať isté priemyselné odvetvia. To nepomôže v podstate vytvoreniu nejakého alternatívneho pracovného odvetvia. Toto je naozaj len zbytočné míňanie peňazí daňových poplatníkov. Mali by sme skutočne pracovať na samotných koreňoch tejto krízy, pretože toto je vlastne len dobročinnosť, dobročinnosť, ktorá by mala zachraňovať tých chudobných. Ale prirodzene, že tento akčný krok v v samotnom začiatku bol podporovaný e, patričnými aktérmi, ale nemali by sme samozrejme e, toto robiť. Mali by sme si uvedomiť, že ktoré vlastne odvetia budú pokrývať a tie bude pokrývať táto pomoc. A táto správa v podstate počiarkuje, že je potrebné urýchliť e, vyplácanie takýchto dotácií bez toho, že by sme mali nejaké dôkazy o tom, že tieto finančné prostriedky sa dostávajú e, do tých správnych rúk za tým správnym účelom. Samozrejme, že e, toto sa potom necháva na všeobecné hodnotenie programu a ide v podstate o viacročný e, finančný rámec, ktorý bol stanovený na roky 2007 až 2013. Samozrejme, že hovoríme o daniach daňových poplatníkov. Mnohí títo ľudia skutočne prišli o prácu, prišli o zamestnanie a mnohí z nich sú naozaj dnes vo veľmi ťažkej situácii a práve preto si myslím, že v podstate toto nie je spravodlivé a tieto veci by sme nemali robiť a mali by sme to prehodnotiť. Ďakujem vám. Pani Vertman. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, pokiaľ ide o tento fond pre globalizáciu, naozaj ide vlastne o to, že musíme pomáhať prostredníctvom tohto fondu tým ľuďom, ktorí boli prepustení a to finančne Samozrejme, že aj v mojej e, vlastnej krajine e, je tomu tak, ale ja som niekoľkokrát počiarkovala to, že tento fond by sme nemali e, si zamieňať s nejakou inou finančnou pomocou, že by sme skutočne mali sledovať, akým spôsobom sa využíva tento fond. A ja by som chcela požiadať o to, aby boli pravidelne poskytované správy o tom, čo sa vlastne deje napríklad v Štajersku pretože toto sa týka a samozrejme našich spoluobčanov, ktorí boli takýmto spôsobom postihnutí. Takže teraz prejdeme k ostatným rečníkom. Pán Rubik na dve minúty. Sa E, Ďakujem za slovo, pán predseda, vážený pán mm, komisár. E, naozaj e, si myslím, že je veľmi dôležité diskutovať, ako môžeme bojovať proti globálnej kríze. Samozrejme, že existuje veľmi veľa nevinných podnikov, tak povediať, kde je veľmi veľa zmluv podpísaných pracovných a, a samozrejme, bohužiaľ, tieto podniky sa stávajú stále menej a menej solventnými a nemôžu vlastne si poradiť s danou situáciou. Práve preto by bolo potrebné dať ľuďom nové šance na týchto trhoch a toto by sme mali využívať. A práve preto si myslím, že tento fond má mimoriadný význam a mali by sme samozrejme patričné výsledky, ktoré zo sebou prinesie tento fond, patrične analyzovať a znovu by sme sa mali snažiť podľa možnosti týchto prepustených pracovníkov E, dostať späť na trh práce. A práve preto si myslím, že toto pomáha. Preto e, podčiarkujem e, to, že by sa to malo zmobilizovať skutočne čo najrychlejšie, hlavne pokiaľ ide o Štajersko, pretože tam ide o celý región v nadväznosti na automobilový priemysel a práve aj mnohé ďalšie dodávateľské podniky v ktoré e, v podstate by e, boli takýmto spôsobom tiež ovplyvnené. A práve preto by som sa chcel prihovoriť za to, aby sme pozitívne e, rozhodli o týchto prostriedkoch, aby sa potom naozaj urobila patričná analýza, aby sa naozaj zistilo, akým spôsobom sa využili tieto finančné prostriedky, či skutočne bolo možné, tak povediať, znovu založiť isté podniky, ktoré umožňovali aktívnu ekonomickú činnosť v budúcnosti a posilnili tento región. A práve preto by som sa chcel eh, za túto pomoc eh, pánovi komisárovi veľmi pekne poďakovať. Teraz eh, dávame slovo pani Regnerovej rakúska časť, pokiaľ ide o takúto podporu e, z tohto fondu. Ide tam vlastne o 9 rôznych podnikov, ktoré e, dodávajú e, patričné výrobky pre automobilový priemysel. Samozrejme, že ide o klasický prípad, keď sa na to v podstate detaľnejšie pozrieme, pretože naozaj ide o tzv. reparačnú medicínu. To znamená, že sa snažíme pomôcť tým, ktorí sú um, negatívne zasiahnutí uh, globalizáciou, ale častokrát v podstate ide o nezodpovednosť nadväznosti na finančné trhy. Štajersko bohužiaľ uh, sa ukazuje, že je veľmi uh, závislé od dopytu v nadväznosti na automobilový priemysel. To znamená, že celý tento región bol otrasený práve tým, že teraz vlastne tento trh, hlavne pokiaľ ide o osobné automobily, sa istým spôsobom vlastne zrútil. Pretože teraz ide vlastne o 744 prepustených e, v deviatich podnikoch. A pokiaľ ide o e, týchto 5,7 e, miliónov eur, tieto peniaze by mali vlastne pomôcť týmto prepustením k tom, že sa vrátia späť v podstate na e, trh práce. Práve z toho dôvodu sa snažíme v podstate ich prekvalifikovať, respektíve ich zaradiť do nejakých iných odvetví, pokiaľ ide o automobilový spriemysel. Veľmi pekne ďakujeme. Teraz dávame slovo pánovi Cabrnochovi na jednu minútu. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, tento týždeň sa máme vyjadriť k návrhu Európskej komisie uvoľniť finančné prostriedky z Európskeho fondu pre prispôsobenie sa globalizácii pre tri krajiny Švedsko, Holandsko a Rakúsko. Opäť žiaľ rozhodujeme o troch prípadoch, ktoré navzájom nesúvisia Európsky parlament už viackrát, už raz požiadal komisiu, aby predkladala tieto žiadosti samostatne. Mnohé veci sú tu nejasné. Napríklad vo švedskej žiadosti nie je jasné, aký veľký objem prostriedkov sa použije. A v rakúskej žiadosti zaráža tá výška sumy na jedného prepusteného zamestnanca. 14 300 eur na jedného nezamestnaného. My nie sme presvedčení, že to zodpovedá zámerom, pre ktoré bol vytvorený tento fond. Preto ho ne- žiadosti nepodporíme. Rubik, Teraz dávame e, slovo pánovi Rubikovi. Modrá karta, dovolíte? Pán Rubik, tú modrú kartu by som chcel skutočne na správnom mieste využiť, e, pretože pokiaľ ide o túto podporu v Rakúsku, tam naozaj nejde v podstate o podporu, ktorá by sa týkala len jednej, jedinej osoby. Teraz dávame slovo pánovi Obermajerovi na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Celkom zjavne vidíte, že ide o rakúsku tému, pretože Štajersko je naozaj s polkovou krajinou, ktorá je najtvrdšie poskytnutou v nadväznosti na automobilový priemysel na jednej strane a samozrejme, že je tam ďaleko nadpriemernejšia účasť v nadväznosti na toto odvetvie pokiaľ ide o, o týchto 744 prepustených, sme veľmi radi, že je možné 400 ľuďom poskytnúť takúto pomoc, e, pomoc e, z e, fondu pre prispôsobovanie sa globalizácii. Samozrejme, že tu nejde len o dotácie v nadväznosti na patričnú reštrukturalizáciu, ale tu ide vlastne aj o podporu jednotlivých zamestnávateľov. Ide tu vlastne o to, že dávame im možnosť eh, prispieť takýmto spôsobom týmto prepusteným a ide v podstate aj o budúcu orientáciu a eh, lepšie vzdelávanie, eh, rekvalifikáciu a tak ďalej po týchto pracovníkov. A prirodzene, že toto všetko by sa malo e, týmito prostriedkami zabezpečiť a Štajersko sa samozrejme veľmi za takúto pomoc stavia. No, v rozprave, ako je táto, je veľmi dôležité pripomenúť aj to, že globalizácia je e, presne ten proces, vďaka ktorému je Európa bohatá. Vďaka tomuto procesu máme toľko pracovných miest, e, exportujeme a vďaka tomu e, rastú naše spoločnosti a vznikli veľké transeurópske spoločnosti a tieto vytvárajú príležitosti pre našich občanov a vďaka tomu sa skvalitňujú služby a produkty v Európe, znižujú sa ich ceny a tak ďalej. Toto všetko samozrejme súvisí aj s obnovou ekonomiky a súvisiacimi procesmi. Čiže mm, je to, je to, je to cyklus, jednoducho vznikajú nové podniky, vznikajú nové príležitosti a toto sú zmeny a tie zmeny sa týkajú celej našej spoločnosti, o tom nie pochýba. Ja si nemyslím, že by sme sa mali stavať proti ním, práve naopak, mali by sme podporovať tie zmeny a prípadne pomáhať tým, ktorých e, týchto zmeny postihujú negatívne a toto treba zabezpečiť už na úrovni členských štátov. Jednoducho tieto zmeny by mali prebiehať v bezpečnom prostredí. E, máme tu fond e, Európskej únie, ktorý samozrejme nemôže poskytovať rovnaké príležitosti ako ostatné opatrenia. Bolo by asi zavádzajúce, keby sme povedali, že všetko vyriešime len prostredníctvom tohto fondu na prispôsobenie sa globalizácii. To nie je pravdou. Pozrime sa na sektor automobilov v Európe. Je tu špecifická situácia, pretože e, je množstvo možností príspevkov, či už e, z Európskej únie alebo z národnej úrovne pre tento sektor. A je tu aj problém e, deformácie podnikateľského prostredia, pretože sa verejné prostriedky poskytujú súkromným hráčom, ale okrem toho tu vzniká aj deformácia v tom, že eh, sa pre firmy vytvárajú ďalšie problémy, pretože ak neestvujú rovnaké príležitosti podpory v eh, celom sektore, niektoré firmy sú, eh, sú si rovnejšie než iné, tak to je tiež deformácia. Čiže keby sa tieto deformácie minimalizovali, tak by sme podporili tento návrh. Momentálne však už beží proces, tieto príspevky jednoducho už sa o nich uvažuje, čiže pomerne neskôr, aby sme menili systém, ale myslím, že v budúcnosti toto bude správna cesta. Veľmi pekne ďakujeme. Ďalším rečníkom je pani Moran Chartier na jednu minútu. Ďakujeme, Chcem zdôrazniť skutočnosť, že tento fond e, má slúžiť e, pracujúcim a má slúžiť na vytváranie zamestnanosti. Takže toto je zmysel agendy tohoto fondu na prispôsobenie sa globalizácie. Udržať zamestnanosť, bojovať o začlenenie, sociálne začlenenie a pokiaľ ide o automobilový priemysel, že je postihnutý, ja sa pýtam výrobcov, ktorí podliehajú tejto obrovskej kríze, majú na mysli aj nejaké nové e, ciele, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia. Toto všetko by malo byť zahrnuté. Chcem sa poďakovať pánovi Begemu za jeho návrh, ale ako povedal pán Rybík, my musíme sledovať účinnosť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 Musíme sledovať zmeny, ktoré nastávajú vo svetovom obchode. Kríza postihla svetový obchod 250 tisíc zamestnancov hutníckého priemyslu bolo prepustených v priebehu roku 2009. A pozrime sa na tie obrovské počty v e, námornej doprave, lodiarstve a iných oblastiach. Takže dajme si pozor, aby tu nenasledoval dlhý rad žiadosti. My musíme zabezpečiť, aby adresáti, všetci adresáti mali prístup k tomuto fondu. Pokiaľ ide o žiadosť Holandska, predložili ju už v lete. Kadim Dan and having sat here a few weeks ago, pred pár týždňami parlament rokoval, rokoval o takejto podpore pre e, môj volebný obvod Gremlich. E, tá firma sa odsťahovala do Polska, takže sme požiadali, e, respektíve ten sektor požiadal tiež o podporu. No a tuto je, ide o veľmi podobnú žiadosť v Rakúsku, Švedsku a Holandsku. Hm, spomenutých bolo už niekoľko bodov a niektoré veci možno zopakujem. V prvom rade Treba zabezpečiť eh, transparentnosť, po druhé eh, treba obmedziť eh, platnosť, Moment, momentálne sú to dva roky, po tretie administratíva, tam je veľmi dôležité, aby to spravovali vládne agentúry a po štvrté, a to je veľmi dôležité, maximum podpory treba venovať podnikateľom. 35 na začínajúce spoločnosti teda začínajú, e, začínajú si spoločnosti e, si otvárajú ľudia v Európskej únii, ktorí boli prepustení. A toto je veľmi dôležité. Treba podporovať podnikateľského ducha. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujeme. Ďalším Si sa neprihlásili v rámci tohto e, postupu. Prepačte. Nech sa páči, máte slovo, pán Mali by sme vychádzať z toho, že väčšina takýchto e, pracovných miest, ktoré e, strácame, v podstate je ohrozených práve e, v nadväznosti na následky globalizácie a tí mladší pracovníci sa častokrát v podstate ani nehlásia ako nezamestnaní, pretože oni ukončia svoje vzdelávanie a vlastne hneď sa stávajú nezamestnanými. Myslím si, že každý pracovník by sa mal e, dostať e, na trh práce. Práve takýmito opatreniami by sme ho mali podporovať a vlastne e, pomáhať mu zaradiť sa na trhu práce práve prostriedkami z EÚ. Ďakujeme veľmi pekne, keďže sa nikto ďalší neprihlásil o slovo. Teraz by sme dali slovo komisii. Pán komisár Špitla, nech sa páči, máte slovo. Vážené dámy. dámy a páni, myslím, že z diskusie jasne vyplynulo, že tento fond na prispôsobenie sa globalizácii funguje. Už máme za sebou niekoľko desiatok, keď sme ho využili. A vždy to bolo v prospech ľudí, ktorí ho využili. Ja ako komisár som sa vždy usiloval oboznámiť sa s výsledkami na mieste priamo skúsenosťou, nie prostredníctvom štúdie A vždy ma veľmi potešilo, ako kladne bol tento fond hodnotený v oblastiach, kde bol využitý. Objavilo sa tu, objavili sa tu viaceré otázky, na ktoré je potrebné odpovedať, ktoré treba objasniť a zaujať postoj. Predovšetkým myšlienka, že fond je užitočný iba pre veľké podniky. Prax našťastie ukazuje, že ten zámer, ten pôvodný zámer, aby fond bol užitočný pre všetkých, pre veľké aj malé podniky, pre e, veľké aj malé krajiny, to funguje sú tu možnosti pre všetkých. Všetci môžu využiť, aj zamestnanci malých a stredných podnikov, ktoré sú postihnuté krízou. Tento fond pôsobí bez diskriminácie, nezvyhodňuje nikoho. A ešte chcem zdôrazniť základnú charakteristiku tohoto fondu. Pomáha ľuďom, nie podnikom, Takže nemôžeme tomu dať výklad, že je to nástroj, ktorý udržuje pri živote podniky, ktoré nemajú realistickú nádej na fungovanie. Fond pomáha ľuďom, ktorí stratili prácu, aby ju rýchlo našli v oblastiach, kde práca existuje. Takže je to fond, ktorý uľahčuje reštrukturalizáciu. A ešte sa hovorilo aj o obavách z rodovej nerovnosti. Táto nerovnosť, ktorá na úrovni výkazov skutočne existuje, je dokladom toho, že táto kríza, predovšetkým prvej fáze, zakla, zasiahla predovšetkým mužov v dominantných oblastiach. Hovoríme predovšetkým o automobilovom priemysle a stavebníctve, kde dominujú muži. Pracujú tam predovšetkým muži a preto sa pomohlo viac mužom. Kríza zmení zvláštnym spôsobom e, štruktúru na trhu práce a prezident Obama konštatoval, že na konci tohoto roku väčšina pracovných síl na trhu práce budú ženy. Takže aj v Spojených štátoch sa objavil tento výrazný dôsledok e, krízy, že postihla predovšetkým tie odvetvia, kde dominujú muži. Samozrejme, hovorilo sa tu aj o iných e, úvahách, napríklad ako by sa dal zmeniť ten fond, ako by sa dal vylepšiť. A tu musím konštatovať, že komisia nepovažuje tento fond ako niečo ako pala za čo vystúpilo z diovej hlavy a nemôže sa meniť. Je to ľudská inštitúcia a na základe diskusie ju možno meniť. Tu nie sú nejaké principiálne prekážky. A ešte ďalšia otázka sa vynorila. Ide o spôsob financovania a začlenenie do rozpočtu ako samostatnú rozpočtovú líniu. Isté bude sa o tom diskutovať, ale v rámci tohoto finančného výhľadu sme nemohli dospieť k výsledku, tak sme museli nájsť iné riešenie, ktoré má svoju hodnotu. Dámy a páni, chcel by som skonštatovať, že zmenené pravidlá a tlak krízy povedú k tomu, že bude viac jednotlivých prípadov, ale ako som už povedal, komisia akceptuje závažnosť argumentov, ktorý, ktoré hovoria pre používanie prístupu prípad od prípadu. Na záver by som sa rád poďakovala poslancom z rozpočtového výboru a iným, všetkým, ktorí sa zaoberali týmto problémom. Pretože z diskusie jasne vyplynulo, že analyzovali všetky sporné otázky. A takisto jasne vyplynulo z diskusie to, čo bolo aj podstatom návrhu komisie, že všetky prípady sú prípadmi, ktoré sú vhodné a uplatniteľné v rámci tohoto fondu pre prispôsobenie sa globalizácii. Som rád, že rozpráva to potvrdila a verím, že hlasovanie to takisto potvrdí. Dúfam. Ešte raz ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme, pán komisár. A teraz e, na koniec tejto rozpravy dávame slovo pánovi spravodajcovi Bögovi. Ďakujeme veľmi pekne. A pani predsedajúca, ja by som samozrejme e, nechcel nejakým spôsobom rozporovať slova pána komisára Špidlu a ja si naozaj myslím hlavne, že pokiaľ ide o súčasný globalizačný fond v nadväznosti na tie programy, ktoré podporujeme. E, myslím si, že spoločne ešte budeme e, naozaj e, zapojení do veľmi intenzívnej rozpravy v nadväznosti na tieto finančné prostriedky. Samozrejme, že nemôžeme v podstate nejakým spôsobom vyriešiť všetky problémy a dôsledky globalizácie, ale môže to pomôcť práve tým pracovníkom, ktorí sa nachádzajú vo veľmi ťažkej situácii, poprepustení a potrebné je ich prekvalifikovať vzdelávať, e, rekvalifikovať a práve v e, vtedy vlastne dostávajú ďalšiu nádej v nadväznosti na možnosť získania e, ďalšieho pracovného miesta. A práve preto si myslím, že v takejto smutnej realite by sme ich mali podporovať a využívať všetky možnosti v nadväznosti na tento Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. A naozaj si myslím, že tieto programy by mali počiarkovať práve takéto možnosti, to znamená pomôcť ľuďom, ktorí sa nachádzajú vo veľmi ťažkej situácii. Veľmi srdečne ďakujeme, týmto končíme rozprávu a hlasovať budeme o tejto správe v stredu. Ďakujem, pani predsedníčka. Skonštatovala som, že v diskusii sa hovorilo eh, aj